priebehu tohto týždňa spolu s predsedom rady budem podpisovať nové právne akty, ktoré boli prijaté a v zápisnici z tohto zasadania si môžete prečítať názvy týchto jednotlivých dokumentov. Nech sa páči, pán Diez Demera, Mera, prihlásili ste sa o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vašu tolerantnosť. Len stručne by som sa vyjadril k obetiam, ktoré trpeli e, dôsledkom rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v Štrasburgu. Je jasné, že ľudské práva by mali viacej obhajovať obete než vrahov a preto odmietam